vážení kolegovia vážení kolegovia teraz sme eh, rozpravu eh, dokončili a hovorili sme s predsedom vlády Lotyšska o budúcnosti Európy. Myslím si, eh, že to bolo pre nás všetkých veľmi dôležité. Aj kvôli tomu, že ako poslanci Európskeho parlamentu sme zohrali svoju úlohu pri rozhovoroch o budúcnosti Európy. Sam 9. mája sa uskutoční ešte zasadnutie rady v Rumunsku a ďakujem všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili týchto rozpráv a ktorí prispeli k ich e, veľkej živosti a ktorí takýmto pozitívnym spôsobom prispeli k viditeľnosti Európskeho parlamentu ako jadru európskej demokracie. Ďakujem všetkým a a prajem všetkým pekné veľkonočné sviatky a samozrejme dobrú predvolebnú kampaň. colleagues uh, good afternoon. Vážení kolegovia, pekný deň. Budeme pokračovať teraz hlasovaním. Predtým, než tak urobím, mám jedno oznámenie. A síce, že pán David Borelli už nie je viac nezaradeným členom, ale od 17. apríla 2019. sa stáva súčasťou ALDE. Uh, uh. Teraz budeme pokračovať hlasovaním. Uh, prvým bodom na programe hlasovania Pán Butikofer sa hlási o slove. Máte procedurálnu poznámku, nech sa páči. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Články 1 aj 115 zasadacieho prvoriadku. Chcel by som upriamiť pozornosť nemovne na záležitosť, ktorá je veľmi významná pre európsku demokraciu. Facebook presadzoval od začiatku tohto týždňa novú reklamnú politiku, ktorá obmedzuje a zasahuje do možností a schopností Európskeho parlamentu, ako aj, aj zamedzuje Európ, európskym stranám robiť celú európsku reklamu časti parlamentu a komisie a rady napísali eh, Nikovi Klegovi, protestujúc proti tejto nové, novým praktikám. Ale Facebook nereaguje. Myslím si, že toto je úplne neakceptovateľné, že súkromná spoločnosť, eh, ktorá jedná hm, iba z nejakej miestnosti, kde sa schádza predstav, predstavenstvo, nám prikazuje, akým spôsobom máme viesť európsku kampaň. Je to absolútne neakceptovateľné. E, Facebook sa snaží pán... Áno, pán Butikofer. Myslím si, že politick... európske politické strany, pokračuje pán Butikofer, e, môžu mať a mali by mať e, priestor na celoeurópsku kampať. A to je to týmto znemožnené. Vyzývam kolegov, aby sme spojili naše sily a navrhujem, aby sme európske politické strany sa spojili a napísali otvorený list pánovi Zuckerbergovi, kde budeme protestovať a budeme žiadať okamžite zmeny. Ďakujem veľmi pekne, pán Butikofer. Zaznamenali sme to. Mám tu ďalšie dve ďalšie žiadosti s dvomi poznámkami. Pán Thun und Hohenstein, nech sa páči, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, mnohí z vás sa ma pýtali, prečo som rozdávala tieto žlté narcisy. Tieto budú rozdávané aj zajtra na chodbách, niektorí z vás ich už majú. Prosím, počúvajte ma sekundu. 19. apríla je výročie povstania vo Varšavskom gete. Vždy si vo Varšave pripomíname tento deň, týmito narcismi. Stovky tisíc ľudí nosia tieto narcisy, respektíve majú čerstvé kvety. Pripomeňme si posledný deň našho mandátu, že na tento deň nezabúdame a že už viac nedovolíme, aby sa niečo takéto opakovali. Ďakujeme, ďakujeme. Našu poznámku sme zaznamenali. Nebola procedurálna poznámka, avšak eh, pani Rolu a potom to je posledná rečnička a budeme pokračovať hlasovaním. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dokument od eh, INTA. Chcela by som oznámiť a poďakovať sa po 30 eh, rokov prítomnosti a spoluprácu s tomuto parlamentu. Eh, čo sa týka obchodných otázok v poslednom eh, mesiacmi, sme dosiahli naozaj veľa. Začali sme ako 12 štátov, teraz nás je 28. Keď som začínala, nebola ani plenárna miestnosť a teraz sedíme v tejto snemovni. Chcelo by som sa a poďakovať e, spolkovému štátu Dolné Sasko, e, že ako nerodila e, Nemka po 30 rokov som mohla Nemecku slúžiť. To je naozaj európske a chcela by som všetkým mojim následovníkom zaželať všetko dobré v nadchádzajúcich rokov. Vážení kolegovia, budeme hr- buďme hrdí na to, čo sme spoločne dosiahli. Ďakujem veľmi pekne za všetko a dúfam, že naozaj že tento parlament bude pokračovať vo svojej činnosti aj naďalej. You, also... Ďakujem veľmi pekne, ja vám takisto želám. A posledným rečníkom je pán Castaldo a potom naozaj už e, prejdeme na hlasovanie. Nech sa páče. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. A podľa článku 126 a 127 budeme dnes hlasovať o zmene rokovacieho poriadku. Toto je posledný pokus mať jednoduchú väčšinu a hlasovať jednoduchou väčšinou, ktorá je potrebná na interpretáciu. A toto O, o tomto hovoríme už od januára. E, toto e, samozrejme nadnáša nové právne otázky e, a takisto o, o právnych hodnotení, aké sú hodnotení charakteru pri vyhlásení politických skupín ktoré hovorí o spoločnej politickej orientácii. Kto bude hovoriť a kto posúdi, že tieto sú naozaj dodržiavané? Eh, je to predseda alebo eh, konferencia predsedov? Aké sú následky eh, nesúladu s takýmto pravidlom a aké sú samozrejme právne nápravy. Pretože nemám zatiaľ odpovede na tieto otázky a opätovne na konci vidíme, že sa majú e, zmeniť pravidla na vytváranie parlamentných skupín. Avšak toto necháva nielen niektoré nezodpovedané e, právne otázky, ale samozrejme e, je tu aj otázka, akým spôsobom bude naďalej fungovať. A preto by vás vyzývam aby sme eh, odmietli takúto interpretáciu rokovacieho poriadku a aby sme povedali áno demokracii. Pán Castaldo, pán Castaldo, my dodržiavame rokovací poriadok, nebudem eh, citovať eh, články 3 a 4 a budeme teraz pokračovať preto hlasovaním a je to práve výklad článku 32 odsek 5 prvého pododseku druhej zarážky e, rokovacieho poriadku. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A to je prijaté. Teraz budeme pokračovať ďalším bodom a tým je protokol k dohode medzi EÚ a Dénskom o kritériách o mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl a o systéme Eurodac. Toto je opätovne hlasovanie menovité. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz tu máme správu pani, e, pána Niku, stanovenie programu Horizontu Európa, stanovenie jeho pravidel účasti a šírenie. Teraz budeme hlasovať o texte ako celku, o pozmeňovací návrh 2 a 3. Kto je za, proti? Zdržali sa. To je prijaté. Pozmeňovací návrh 203 cpi 2. prijaté. za, proti? Zdržali sa potom e, článok 3, odsek 2, bod 2, bod B, kto je za, kto je proti, kto sa zdržali, schválené. Ďalší odpadáva. Potom pozmeňovací návrh 205, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté pozmenie Pozmeňujúci návrh 203 CP4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. Teraz budeme pokračovať e, pozmeňujúcim návrh 207, kto je za, kto je proti, kto sa zdržali. Zamietnuté. To znamená, že teraz budeme pokračovať 203 e, CP5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. To znamená, že ďalší odpadáva článok 6 odsek 1208. E, hlasujeme menovito. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A to bolo zamietnuté, takže teraz budeme pokračovať článkom 6 odsek 7. o Pozmeňovací návrh 209 hlasujeme menovite. Uzatváram hlasovanie a to bolo zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom o pozmeňujúcom sa na 20356 za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalším hlasom článok 6, odsek 8. Ospravedlňujem sa. Ospravedlňujem sa, budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 66 CP1 e, ručne, kto je za, proti, zdržali sa za prijaté. E, 203 CP7D a 66 CP2D. za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz pozmeňovací návrh 211, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. To znamená, že budeme teraz budeme hlasovať 203 CP871 CP1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené ústa- úvodné ustanovenie 3.212. Eh, hlasujeme menovite. Uzatváram hlasovanie. A to je zamietnuté. To znamená, že teraz sa hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 4 20359. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Eh, hlasujeme o návrhu komisie, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. co bolo teda schválené. Gratulujeme. Teraz budeme spravo pána Elera program na vykonávania programu Horizont Európa. Hlasujeme o pozmeňovací návrh 299, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňovací návrh 300, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. a to bolo zamietnuté. zhlasujeme o návrhu komisie, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A to bolo prijaté. Teraz hlasujeme o e, pozmeňovacom návrhu 301. E, e, uzatváram hlasovanie. A to bolo prijaté. Gratulujem Teraz prejdeme na správu pána Datio o dohľadu na trhom a súlade výrobkov. E, toto je hlasovanie o návrhu 214. Hlasujeme menovite. Pán Zulo chcel niečo povedať? Ospravedlňujem sa, pán Zulo. Nevšimol som si, máte slovo na jednu minúte. E, Vážený spravodajca, vážený pán predsedajúci, eh, beriem si eh, slovo, lebo budem hlasovať o pozmaňovacích eh, návrhoch, predovšetkým o pozmaňovacom návrhu 214. Chcem vám pripomenúť, že zavedenie povinnosti o označovanie pôvody výrobku prináša zvýšenú bezpečnosť výroku, bezpečnosť spotrebiteľa a samozrejme zastavuje aj nekalú, nekalú súťasť. Ale samozrejme, toto znamená, že e, e, to znamená aj zladiť s rozhodnutím Rady 2013. To znamená, že aj e, samozrejme práve toto je prostriedok, akým spôsobom zabezpečiť zdravie spotrebiteľa a to znamená, myslíme si, že opätovne toto treba schváliť. Ďakujem veľmi pekne a chápem, že pán, eh, aj pán Danty ako spravodajca by sa rád ujal slova. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Musím povedať, že my sme proti tejto žiadoste. Možno pán Zulo nebol prítomný na trialógu a nevníma tú komplexnosť a zložitosť, aby sme dosiahli takúto dohodu po mnohých rokoch, ktorý Eh, povede naozaj k dozoru nad trhom, eh, pretože v súčasnosti máme 32 hračiek a 58 eh, elektrických tovarov, ktoré nie sú, nie sú v súlade s normami. My sme naozaj tvrdo pracovali na tomto texte a tento text mal mať kladný kladný hlasova a priaznivo sa za neho vyslovala aj talianská vláda a mm, skupina e FDD a pán e, Zullo e, môže samozrejme ešte zasiahnuť do textu na rade, aby požiadal ministra Di Maja a napravil to, čo sme urobili. Preto prosím, odmietnime tento návrh, tak ako ho prezentoval pán Zulo. Ďakujem veľmi pekne, Danty. Teraz budeme hlasovať o návrhu pána Zula a to znamená, hlasujeme o jednotlivých pozmeňovacích návrhoch. Kto je za, e, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 214. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A to bolo prijaté, takže Európsky parlament ukončil prvé čítanie. Ďakujem veľmi pekne, gratulujem. Teraz budeme pokračovať e, zo správou pani Šaldemoze o podpory spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných užovateľov online sprostredkovateľských služieb. To hlasujeme menovete o pozmeňovacom návrhu 1, 4, 2. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie a to bolo schválené. Európsky parlament ukončil prvé činanie. E, gratulujem veľmi pekne. A teraz e, správa pána Daltona o lepšom presadzovaní a modernizácia pravidel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. E, vidím, pani Tún žiada o slave. Máte slovo na jednu minútu. Bohužiaľ, táto smernica nerieši palčivý problém dvojitej kvality produktu. A ja sa k tomu opätovne vrátim. Je tu dlhý zoznam e, výnimiek, e, ktorý umožňuje predávať produkty dvojakej kvality v rovnakých obaloch. A to samozrejme, to opätovne necháva priestor na neferové e, zaobchádzanie spotrebiteľov. Takže na žiadosť členov z 25 členských štátov, ktoré zakazujú takéto neférové správanie, aby sme hlasovali o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch jednotlivoch. E, máme podporu 30 poslancov v tomto zmysle. Prosím, 30. E, prosím, vstaňte. A myslím si, myslím si, že môžeme povedať, že je podpora viacej ako 30 poslancov. Či budeme o tom hlasovať? Pán Dalton sa hlási o slovo. Máte slovo na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, poslanci, my sme strávili celé roky. Toto je konečná dohoda, ktorú schválili všetky skupiny na trialogu. E, máme Máme významné nové pravidlá e, dvojakej kvality. Akýkoľvek e, pozmeňovací návrh e, jednoducho tento dokument zabije. A to znamená, že nám nebudeme mať nové aký v oblasti ochrany spotrebiteľa. Myslíme si, že to je dobrá dohoda a chcem, aby sme mali túto právnu úpravu čo najskôr. Ďakujem veľmi pekne, pán Dalton. Teraz budeme hlasovať o návrhu o pani Thun, Budeme hlasovať menovito. The vote is closed. Uzatváram hlasovanie. That has been rejected. Návrh bol zamietnutý. Takže kolegovia, hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 1.1.1 a e, je to menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol prijatý, takže Európsky parlament ukončil prvé čítanie. Gratulujeme eh, eh, Daltonovi. Teraz budeme eh, hlasovať o transparentnosti, udržateľnosti, posúdenia rizika v potravenom reťazci. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté, takže Európsky parlament ukončil svoje prvé čítanie. Gratulujeme eh, kolegyni Ajuso. Eh, teraz budeme hlasovať o správe kolegu Grandes Pascala dodatkové ochranné osvedčenie pre liečiva. Pán eh, Grandes Pascal sa chce ujať slova. Nie. Dobre, takže teraz pokračujeme rovno hlasovaním. Mm, hlasovanie menovité. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. E, pán e, Pascal sa chce ujať slova. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne sa Chcem poďakovať parlamentu za tento výsledok, pretože som si ist, istý, že zlepší situáciu v Európe. Ďakujem aj tieňovým spravodajcom za výbornú spoluprácu. Bolo to náročné. Vedeli sme, že to bude náročné, ale aj tak ste e, veľmi pomohli e, k dosiahnutiu konsenzu. A chcem sa tiež poďakovať tomuto parlamentu, z ktorého odchádzam po 15 rokoch. Ďakujem. Ďakujem naozaj všetkým nezávislo od toho, z ktorej politickej rodiny prichádzate. Ďakujem za vašu spoluprácu. Ďakujem za to, že som mohol pracovať pre Európu, o ktorej som vždy snívala, ktorá ma nikdy nesklamala. Ďakujem všetkým, s ktorými som spolupracoval v ostatných rokoch Spomínam si naozaj na všetkých. Ďakujem, ďakujem Mercedes, Alexandre, všetkým, ďakujem a s Bohom. Pán de Grandes Pascal, ja vám želám všetko najlepšie. Gratulujem. E, Európsky parlament ukončil svoje prvé čítanie k vašej správe. A teraz e, k správe kolegu Saliniho vesmírny program Únie, a agentúra Európskej únie pre vesmírny program. Pani komisárka Bienkovská by sa rada vyjadrila za komisiu. Nech sa páči, máte slovo, pani komisárka. Ďakujem pekne, toto je veľmi dôležitý dokument, ktorý preukazuje e, náš e, zámer zachovať a posilniť našu pozíciu. Rada by som 5 stanovisk za komisiu, pokiaľ ide o konfiguráciu eh, členov eh, výboru a pokiaľ ide o, o mm, eh, mm, implementované akty, prístup k výboru pre vesmírny program. Tieto texty budú postupené príslušným službám právnym Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pani komisárka. My budeme pokračovať v hlasovaní. Pozmeňovací návrh 230 za proti proti, zdržal sa prijaté 229. Otváram hlasovanie menovite, hlasujte. Končím hlasovanie. E, návrh bol zamietnutý. Pokračujeme hlasovaním o 228. rukou. Kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. A teraz budeme hlasovať e, menovite o celom návrhu komisie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol prijatý. Gratulujem pán, Sal, pani Sal, pán Salini. A teraz budeme pokračovať hlasovaním o správe Angliky Mlinár, program Digitálna Európa na obdobie 2021-2027. Pani komisárka sa chce opäť vyjadriť. Ďakujem pekne, pán predseda. Na Toto hlasovanie potvrdzuje náš, náš e, záväzok budovania e, infraštruktúry e, v rámci digitálnej oblasti a umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a samozrejme ide aj o podporu digitálneho jednotného trhu. Komisia chce predniesť nasledovné stanovisko. Pokiaľ ide o zmeny zdrojov, tieto zmeny eh, vzbudzujú otázky kompatibility s inými legislatívnymi návrhmi a kompatibility so spoločnými ustanoveniami. My by sme radi zabezpečili horizontálny eh, prístup k týmto eh, vyjednávaniam v rámci nasledujúceho VFR spolu s kolegislátormi. Ďakujem pekne, budeme hlasovať zdvihnutím ruky, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijaté. Budeme teraz hlasovať men menovite o návrhu komisie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol prijatý. Gratulujem pani Mlinár. Pokračujeme správou pána Gigolda, program spolupráce v danovej oblasti e, Fiskalis. Budeme hlasovať pozmeňovacom e, návrhu 4, e, text ako celok, ako predložil výbor. Hlasujeme s vyjúntim ruky, kto je za, proti, zdržal sa niekto, návrh bol prijatý. Hlasujeme o návrhu komisie, menovite otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Hm, je to prijaté. Pokračujeme správou kolegu Gebrandyho, program pre životné prostredie a ochranu klímy. Live eh, pani komisárka Bienkovská sa chce opäť eh, vyjadriť. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Tento legislatívny návrh eh, je naozaj veľmi aktuálny. Prichádza v čase, kedy európsky občania, najmä mladí, protestujú na uliciach a požadujú lepšiu ochranu klímy a životného prostredia Ehm, je to veľmi dobrý signál eh, preukázať eh, naše eh, snahy. Každopádne máme nasledujúce tri stanoviská komisia. Ľutuje, že spolulegislátori sa rozhodli zachovať logo Live, lebo to prichádza z horizontálneho prístupu. Druhá vec, komisia sa domnieva, že je nepostačujúce odôvodnenie postupu preskúmania a tiež E, je e, mm, e, potrebné zachovať nasledovný program, program následnícky pre LIFE, tak ako to stanovili spolu legislátori. Takže budeme hlasovať o 105 CP1, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 108 hlasovanie menovité, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý, takže budeme postupovať pozmeňovacím návrhom 41. Hlasujte ruko, kto je za, proti, zdržal sa niekto. E, prijaté. Pozmeňovací návrh 109, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. To znamená, že budeme pokračovať 42, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací návrh 110, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. 111, kto je za, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Pozmeňovací návrh 112. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 105 KCP 4. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Pozmeňovací návrh 113. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý pozmeňovací návrh 51 CP, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Zamietnutý pozmeňovací návrh 105 CP 5, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Prijatý e, úvodné ustanovenie 106, e, hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 107, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Ko, návrh komisie ako celok. Hlasujte menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté gratulujeme pánovi Gerbrandimu. Nasleduje správa Fedenholzel Hautala, program spravodlivosti, pozmeňovací návrh 78 CP1, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý 78 CP2, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý 78 CP3, kto je za, proti, Zdržal sa niekto prijatý 78 CP4, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý 78 CP5, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 78 CP6 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Budeme teraz hlasovať o celom návrhu komisie. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kolegovia, pred poslednou správou, keďže posledný krát e, vediem toto hlasovanie, chcel by som sa poďakovať za ostatných 2,5 roka v e, mojej e, funkcii tu tým, ktorí kandidujete. Želám, aby ste uspeli a boli aj poslancami v nasledujúcom parlamente. Ďakujem eh, kolegovia, toto bol potlesk pre vás samotných a teraz budeme hlasovať o správe eh, pani eh, Valero, program práva a hodnoty, pozmeňovací návrh 116, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté hlasujeme o texte ako celku 115, kto je za, proti zdržal sa niekto hlasovania prijaté. Teraz hlasujeme o, o celom návrhu komisie. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Prijaté. Máme celý rad medziparlamentných delegácií a aj bod k tomuto počtu medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch a delegácie pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a pri mnohostranných parlamentných zhromaždeniach. Návrh predsedníctva. Hlasujme o ňom, kto je za. Len aby som to upresnil, 1B15 pôvodný text, e, takže ešte raz, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania, a návrh bol prijatý. E, dobre, skontrolujeme si to elektronicky, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. E, návrh bol prijatý. Teraz budeme hlasovať o, o celom návrhu, kto je za, proti, zdržal sa niekto, návrh je prijatý. Ďakujem pekne kolegovia. Teraz o minútku budeme pokračovať vysvetleniami hlasovania, takže poprosím tí, ktorí nechcete vysvetľovať hlasovanie, aby ste opustili miestnosť potichu. colleagues once again a polite request to leave the hemicycle so that we can proceed with the explanation of the votes uh, and show respect to ešte by som teda chcela raz poprosiť kolegov, aby opustili zasadačku rýchlo a potichu uh, ako dôkaz ústy tým, ktorí tu chcú zostať, pretože vysvetlenia hlasovania prebehnú o minútu. once again uh, thank you to those that are leaving the hemicycle. we will now proceed with the Dobre, takže poďme vysvetľovať hlasovanie. Ako prvá správa, práva kolegu Nika, stanovenie programu Horizont Európa, stanovenie pravidiel účasti a šírenia. Ako prvý dostane slovo pani Majer. Máte minútu, nech sa páči. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Mlár, počkajte sekundu. Ešte raz poprosím kolegov, ktorí odchádzajú, aby to urobili čo najrychlejšie. Následuje vysvetlenie hlasovania. Prosím, rozhovory až mimo zasadačky. Pani Majer. Ďakujem pekne, pán predseda. Nemožnosť žiadať o financovanie bude stať obrovské prostriedky nie sú to len peniaze, ktoré sú potrebné. Financovanie zo strany EÚ je potrebné na podporu medzinárodnej spolupráce, aby sa získali najlepší vedci. A Horizon 2020 znamená aj to, e, že e, tí, ktorí e, vytvárajú prototypy, čisté uh, prototypy a tak ďalej, uh, že budú môcť v tom pokračovať. Takisto fotovoltaika sa bude vďaka tomu môcť ďalej rozvíjať. Dnes hovoríme o následníckom programe Horizonte Európa obdobie 21 až 27. Ja si uvedomujem, že to je dosť ďaleko, hlavne s očiach Britov, eh, britskej vlády, ktorá akoby fungovala iba z hodiny na hodinu, ale my musíme byť, aj keď budeme mimo EÚ, v rámci horizontu dve, Európa eh, naozaj ide o prelomové eh, výskumy. Vieme, že na reputácii sa pracuje dlho, ale môžete ju strátiť veľmi rýchlo. Ďakujem. A teraz dostáva slovo pán Palmer na minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Financovanie Horizont e, mení naozaj životy ľudia v mojom regióne, naozaj milióny prostriedkov na podporu výskumu a vývoja špičkovej kvality e, pre univerzity, výskumné inštitúcie, firmy a tak ďalej. Toto financovanie je naozaj kľúčové. E, vďaka tomuto tu máme hospodársky vývoj a tak ďalej. Máme tu programy naprieč sociálnymi prioritami, vzdelávanie dospelých a tak ďalej. Čiže tieto prostriedky musíme využiť do posledného centu. Ak na no deal Brexit môžu z milióny, tak eh, musia mm, sa nájsť aj tie milióny, ktoré budú nahradzať prostriedky aj vo výskume vo Veľkej Británii naozaj do eh, poslednej eh, pence. Naozaj je potrebné, aby sme prispievali do tejto oblasti v rovnakej výške aj do budúcna. O toto mi ide. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Palmer. A teraz pán Deva na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Horizont 2020 bol veľmi úspešným motorom výskumu a vývoja. A keďže toto je možno môj posledný prejav v Európskom parlamente, chcem povedať, že e, tieto programy sa vyvíjali za posledné roky e, tak, e, že tá legislatíva bola naozaj vynikajúca, vynikajúca. A čo by som chcel povedať, e, pokiaľ ide o vedcov, teraz nejakých menujem. že vďaka tomu títo veci mohli prispieť čo ma teda veľmi teší. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán Deva. A teraz e, dostáva slovo pán Scheinfeld. Máte minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Horizont Európa. Veď už ten názov znie skvelo. Odráža už aj ten cieľ, teda aby mali zjednotenú Európu, Európu modernú, konkurencieschopnú, eh, celosvetovo aktívnu na trhu, inovatívnu. Tento program je teda potrebné podporiť teda sumy, ktoré stanovila komisia je potrebné podporiť 120 miliard, to je ten cieľ, ktorý sme si stanovili ako parlament. Dve výhody tohto programu by som chcel zdôrazniť, je ich ale oveľa viac. Poprvé, úloha malých a stredných podnikov, táto sa tam zdôrazňuje, 70 prostriedkov bude smerovať práve do malých a stredných podnikov, pokiaľ o inovácie. A potom je potrebné zalatať eh, tú medzeru vo výskume. V Európskej únii máme krajiny, kde ide veľa peňazí do inovácií a potom také, ktoré s tým majú problém. A teraz môžeme s touto priepasťou niečo urobiť. Ďakujem. A teraz pán Zahradil na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa teším, že v mojom poslednom vystúpení v Európskom parlamente môžem vystúpiť na pozitívnu notu, na rozdiel od množstva vystúpení v minulosti, kedy som bol kritický, podľa mňa oprávnenie voči rôznym rezolúciám a legislatívnym aktom, ktoré Európsky parlament prijal. Horizont je presne taký typ programu, ktorý si zaslúži podporu ak chceme držať krok eh, v oblasti inovácií, nových technológií, vedy a výskumu. Ja som teda s predbežnou dohodou o tomto programe spokojný. Dúfam teda v ambicióznu dohodu, pokiaľ ide o financovanie. Mm, ja dúfam, že k tomu dôjde a dúfam, že po Brexite to je teda moje prianie. Ja dúfam, že Spojené kráľovstvo bude plným členom tohto programu a že programy budú pokračovať bez prerušenia, pretože je to náš veľmi blízky partner v oblasti vedy a výskumu. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán Zahradil. Teraz pán pospíšil na minútu. Ďakujem, pán predseda. Ja som s radosťou túto dohodu podporil, pretože momentálne každé euro do inovácií, výskum vývoja, každé takéto euro investíciou ktorá sa nám v Európe vráti. Ja som rád, že to predbežná dohoda, že sa k nej dospelo. Som rád, že pokiaľ ide ďalší finančný námest dôjde k navýšeniu prostriedkov. Mm, tiež som rád, že sa upresnili toky, teda kam tie peniaze majú byť investované. Investície do ekológie, do klimatických zmien, teda boja proti ním, investície do zdravotníckých technológií, toto sú presne tie témy, ktoré sú veľmi dôležité. A ak Európa naozaj chce držať krok s inými veľmocami, ktoré obrovské sumy investujú do vedy, výskumu, inovácií, tak národné peniaze nepostačujú, ale musíme mať takéto významné európske programy. Takže z toho dôvodu dohodu veľmi vítam. Ďakujeme teraz pán Kaputo na minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Toto je bez pochyby nový európsky program, ktorý, pri, eh, ktorý je najinovatívnejším a najambicežným eh, program. Investovanie 35 eh, do technológií, ktoré majú zmierňovať klimatickú zmenu do roku, eh, od roku 2021-2026. Podporujem tento prístup, ktorý je tzv. mission-based eh, prístup, ktorá má viesť k lepšej dekarbonizácii urbánneho eh, prostredia v rámci cieľov horizontu 2020. Samozrejme je veľmi dôležité, že práve e, komisia podporí prenos e, z laboratória do praktického života tie najslubnejšie technológie. Iba jedna negatívna e, pripomienka. Vylúčujeme z výskumu fosílne paliva a ich ďalší výskum. Ďakujem veľmi pekne, pán Kosta. Pani Kosta. Tam aj apology. Uh, uh, uh, Ospravedlňujem sa, ale čítal som tento zoznam. Pani Kosta, máte slovo. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúca. Myslím si, že toto je výborná správa pre schválenie čiastočnej dohody o 120 miliárd, pretože sa to týka naozaj o investíciách e, do e, budúcnosti a inklúzie. Myslím si, že hovoríme o dvoch veľmi dôležitých otázkach. Hm, hovoríme o e, práve o spoločenských vinách, ktoré majú vyriešiť aj priemyselné stránky klimatických zmien. Myslím si, že toto má viesť k zmene týchto tematik. Myslím si, že Ehm, hovoríme o tematickom klastri eh, o kultúre, eh, ktorý má prispievať 1,5 eh, miliardami, ktoré má viesť aj k lepšiemu využívanie kreatívneho priemyslu, ktorá zbiera samozrejme a berie do úvahy aj výzvy v oblasti kultúrnych dediciev. A toto je nesmierne dôležité pre Európe. Pán Hanan, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Prečo si myslíme, že politici a úradníci sú najvhodnejší, aby rozhodovali o tom, kam pôjdu peniaze na výskum? Ja som predtým bol novinárom a dostával som stále otázky od ľudí, podporovali ten program, iný program a tak ďalej. Ja neviem, či to niekedy prinieslo nejaké výsledky, keď sa tie obrovské prelomové objavy, ktoré zmenili životy ľudí, napríklad mobily, e, vyhľadávače internetové a tak ďalej, nikde neboli za tým granty od vlády. Priemyselná revolúcia mm, na tomto nikdy nestála, že to boli súkromné prostriedky. Keď sa opýtame príjemcov, e, tak samozrejme povedia, že je to dobrý nápad už z definície, lebo sú príjemcami týchto prostriedkov. Čiže je toto fakt najlepší spôsob, ako zaobchádzať s obmedzeným rozpočtom? Áno, ja som za to, aby išli peniaze do školstva. Áno, sú tu isté veci, ktoré treba robiť kolektívne, ale keď tu počujem poslancov, ako hovoria, že e, sa úspech e, meria um, veľkosťou rozpočtu a nie úspechom v reálnom svete, no neviem, či máme priority nastavené správne. Dobre, ďakujem pekne, tým končíme touto správou, pokračujeme správou LR, program na vykonávanie programu Horizont Európa a znova sa prihlásil pán Henen. Máte minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je moje posledné vyjadrenie na tomto pléne. Chcem sa poďakovať vám, všetkým zamestnancom aj tlmočníkom za pomoc pri tejto práci. A pokiaľ ide o moju frustráciu, tri roky po referende o Brexite, dva roky po voľbách, kde 85 poslancov eh, prislúbili, že držia výsledky hlasovania, tak tu máme obrovskú absurditu, že budú v Británii ďalšie európske voľby. Ďakujeme, pán Henen. A teraz pokračujeme um, vysvetlením hlasovania k správe Danty, dohľad nad trhom a súlad e, výrobkov. A máme tu jedného rečníka, konkrétne pani Mici, nech sa páči. <clears throat> Ďakujem pekne, pán predseda. Spotrebitelia kupujú nové produkty, napríklad kozmetiku a musia si byť istí, že sú tie produkty bezpečné. Nie vždy to tak však je. Často sa stáva, že produkty na trhu predstavujú určité hrozby, A je potrebné, aby naozaj takéto výrobky boli z trhov sťahované, či už sú made in EU alebo od inakiaľ. Potrebujeme naozaj pravidlá, dohľadu a súladu a musíme ich samozrejme aj vykonávať a vymáhať. A to sa týka aj producentov, ktorí dodržiavajú existujúce štandardy. Potrebujeme naozaj legislatívu, ktorá bude spotrebiteľov naozaj chrániť keď budú kupovať produkty, ktoré môžu predstavovať určité rizika. A preto som dnes podporila túto legislatívu, vďaka ktorej sa táto oblasť zlepší, oblasť bezpečnosti produktov pre spotrebiteľov sa zlepší situáciu na vnútornom trhu v zmysle ochrany novými pravidlami pravidlami na ochranu zdravia spotrebiteľov. Ďakujem pekne, ďakujeme pekne. Teraz správa Dalton, lepšie presadzovanie modernizácia pravidel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Pán Palmer ako prvý na minútu, nech sa páči. Jeden z hlavných problémov, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov dnes, e, tam je problém, e, že Eh, sa predávajú listy, listky cez eh, internet, kde ich kúpi za nižšiu cenu a potom sa tá cena nafúkne. Eh, čiže je potrebné, aby zakročili členské štáty, veľmi to vítam a vítam aj tú kampaň v Spojenom kráľovstve, že potrebujeme nové legislatívne úpravy v tejto oblasti, ale potrebujeme aj koordinovaná reakcia na úrovni EÚ. Musíme naozaj zaviesť pravidlá, ktoré e, zabránia, aby e, sa takéto stránky predaja z druhej ruky objavovali vo vyhľadačoch ako e, prvé pri vyhľadávaní Viagogo a tak ďalej. E, sú vždy e, na prvých priečkách v Google. E, prečia vlastne oficiálne stránky, ktoré lístky predávajú. Takže vyzývam Európsku komisiu, komisiu parlament, aby túto otázku riešili a aby naozaj fanúšikom po celej Európe umožnili dopracovať sa k lístkom za normálne ceny. Ďakujem, pán Palmer. A teraz dostáva slovo pán Pospešil. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som po veľkom váhaní nakoniec eh, tento návrh podporil. Bohužiaľ však nie je dokonalý. Nedokonale bojuje proti dvojakej kvalite potravín. Pozmeňovací návrh, ktorým som podpísala ja, neprešiel. Mm, chceli sme zamedziť dvojaké kvalite potravín a výrobkov. Chceli sme, aby eh, to patrilo medzi nekalé obchodné praktiky, ale tento návrh bohužiaľ neprešiel. Mrzí ma to, Výsledný kompromis ten vnímam ako takú istú cestu polovičnú, istý posun k tomu, aby sme včera a v iných nových štátoch EÚ mohli kupovať pod rovnakými názvami potraviny rovnakej kvality ako v západnej Európe, ale Farovo chcem povedať, že na dohoda nepostačuje a tak dúfam, že v budúcnosti nový Európsky parlament a nová komisia mm, sa budú touto témou zaoberať. Ak sa potvrdí môj názor, že ten kompromisný variant nepostačuje, že sa v budúcnosti príjme to, čo sme tu pôvodne ako poslanci navrhovali. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Ďalšia správa kolegyňa Ajuso, transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizik EÚ v potravinovom reťazci a slovo dostáva pán Sosnež. Máte minútu. Certifikovanie bezpečnosti produktov dáva zmysel, keď certifikačný orgán aj znáša nejakú zodpovednosť za certifikát, ktorý vydá. Čiže ak tam bude zodpovedanie sa, ak bude môcť podať žalobu, ak ten postup nebude správny, ale neviem, či EÚ môže byť žalovaná spotrebiteľom, keď dôjde k nejakému nesprávnemu vyhodnoteniu rizika. Čiže kde toho hodnota e, nikde. Znie to e, dobre, sú tu určité postupy, o ktorých sa hovorí. Navrhujeme ľuďom, čo majú jesť, čo nie. Čiže naozaj je to také veľmi všeobecné. Vraj všetko funguje výborne, bez problémov ale výpovedná hodnota žiadna, nie je to rozumná úprava, preto som hlasoval proti. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A posledná správa, ku ktorej máme vysvetlenie hlasovania, to je správa Grandes Pascal, dodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá. Slovo dostáva pán Faria. Ako prvý máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, platí, že 70 liekov na trhu v EÚ sú generika. Vyrábajú sa v konkrétnych e, fabrikách, tento trh e, bude narastať, to umožní ďalšie úspory a tak ďalej. Čiže som za túto správu, preto som ju podporil a myslím, že pokiaľ dotočné certifikáty, že tá výnimka je naozaj zásadná, aby tieto fabriky pre generika zostali v Európe a naďalej e, zamestnávali vysoko kvalifikovaných občanov EÚ. Znamená to lepšiu ponuku v Európe, znamená to aj bezpečné slobovanie trhu a možnosť e, zbaviť sa nedostatkov na trhu a vytvoriť ďalšie kapacity. že by sme mali produkty dopadajúce našim normám, environmentálnym, sociálnym a tak ďalej. Čiže rozširujeme ochranu, aby aj ďalšie produkty boli obsiahnuté. Ďakujem pekne. A je nesmierne dôležité, aby to bolo vyriešené. A e, to je v globalizovanom svete, ktorý je čoraz konkurenčnejší. A e, samozrejme, a teraz pán Kaputo na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda e, nové opatrenie pre medicínske produkty e, samozrejme zaviaže e, farmakologickej spoločnosti a, e, a vytvorí aj nové pracovné miesta. Samozrejme, toto v disciplinárnom zmysle nebolo už viac možné. Boli sme vystavení veľmi ťažkej konkurencii a samozrejme to nám umožnilo delokalizovať výrobné prostriedky do hostiteľských krajín. Samozrejme, táto norma e, umožní výrobu generík, ktoré sú čoraz e, podobnejšie a samozrejme tie, ktoré sú chránené e, dodatočným doplňujúcim certifikátom a umožní tieto výrobky exportovať na mimoeurópsky trh a samozrejme okrem toho to e, prinesie a bude aj na prospech e, všetkých e, trhov, kde častokrát ochranné prostriedky sú ignorované. Ďakujem veľmi pekne, pán Kaputo. Teraz prerušujeme zasadnutie až do 3. hodiny. Ďakujem.